Vážení kolegovia, kolegyni, bohužiaľ, opäť zas a znova musíme otvoriť našu dnešnú schôdzu tým, že si musíme pripomenúť nevinné obete medzinárodného terorizmu. Zdá sa, že takéto niečo zastáva až veľmi smutnou pravidelnou zvyklosťou.